posilnenej spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti. Dal by som teda slovo k spravodajcovi. Máte slovo na 5 minút. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Schválenie tohto rozhodnutia bude znamenať, že Európska únia premenie E, neoficiálnu platformu e, e, na oficiálnu, pretože vytváranie pracovných miest je v pôsobnosti iniciatívy členských štátov, ktorá sa skomplikovala v rámci politiky šetrenia. Nie je to v pôsobnosti služeb, verejných služieb zamestnanosti, napriek tomu ide o, veľmi dôležitý boj proti nezamestnanosti a naplnenie cieľov EU e, e, e 2020 s tým, aby sme zvýšili zamestnanosť v porovnaní so súčasným stavom. V súčasnosti zamestnanosť alebo nezamestnanosť v Európe niekedy dosahuje až 25 v niektorých štátoch ako v Španielsku. To znamená, že akákoľvek iniciatíva zaverená na E, zlepšenie spolupráce e, e, je predmetom ďalšej podpory. Treba využívať osvedčené postupy tých členských štátov, kde politika zamestnanosti sa osvedčila. Treba pomáhať najviac zraniteľným skupinám s tým, aby sme dlhodobo znižili nezamestnanosť, aby sme bojovali proti štruktúrnym štruktúrovanej nezamestnanosti a sociálnej exklúzii. Ide o posilnenie verejných služeb zamestnanosti a pomôže e, najzraniteľnejším sociálnym e, kategóriám, e, vytvoriť dôstojné podmienky práce a zabezpečí integráciu trhu práce v celej Európskej únii bude podporovať taktiež dobrovoľnú e, e, odbornú mobilitu s tým, aby pracovná sila vedela reagovať na požiadavky trhu. E, Ehm, budú sa poskytovať informácie ohľadom e, chýbajúcich e, e, kvalifikácie a zručností o potrebách zamestnávateľov. Pôjde o veľmi ambiciozne úlohy a bude tu úloha pre ďalšie analýzy odporúčania v oblasti politiky zamestnanosti s tým, aby sa naplnili títo zámery, treba zabezpečiť účasť všetkých členských štátov a spoluprácu so všetkými zainteresovanými. E, získanie všetkých účastníkov e, e, za okrúhly stôl predstavuje nevyhnutný prvok našich diskusí o tom, ako vykladať existenciu týchto sietí, e, e, povinnú alebo dobrovoľnú povahu ich činnosti. Takisto je to rozdiel vo výklade medzi komisiou parlamentom na jednej strane a radou na strane druhej. Ide totiž o to, že e, rada chce prísť s jednostranným vyhlásením, ktoré spresní výklad rady s tým, že pôjde o dobrovoľnú účasť. Vzhľadom na túto skutočnosť výbor pre zamestnanosť chce E, e, pripojiť svoje vlastné vyhlásenie a výklad, podľa ktorého táto participácia musí byť povinná a len tak dokáže vytvoriť skutočnú pridanú hodnotu. E, chceli, chceli by sme podotknúť, že toto nie je najlepší prístup k posilneniu dôvery medzi inštitúciami v rámci spolurozhodovania. Hovoríme o spolupráci. Táto sieť by mala e, tam, kde je to potrebné, spolupracovať so sociálnymi partnermi, mimovládnymi organizáciami, e, regionálnymi samozprávami, e, službami zamestnanosti aj s ostatnými zainteresovanými. Mala by spolupracovať aj s ostatnými inštitúciami únie prostredníctvom sekretariátu, komisie a výboru pre zamestnanosť, ktorý má status pozorovateľa to sa môže uskutočňovať aj v rámci e, obmedzených schôdzí. E, toto rozhodnutie by malo zistiť spoluprácu medzi zainteresovanými, ale aj účasť e, členských štátov na aktivitách zainteresovaných subjektov pretože e, e, služby verejnej zamestnanosti členských štátov nevždy majú rovnakú regionál, rovnaké regionálne usporiadanie. Kolegovia, táto dohoda je e, výsledkom dobrého návrhu komisie a odhodlania parlamentu dosiahnuť výsledky počas tohto legislatívneho obdobia. Chcel by som využiť príležitosť poďakovať kolegom, ostatným tenevým spravodajcom aj výborovi, predsedničky výboru pre zamestnanosť Pervanš Perez záverom tento e, nový nástroj európskej sociálnej politiky e, e, zabezpečuje pridanú hodnotu v boji proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mládeži a proti sociálnej vylúčenosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene komisie vystupí pán komisár Andor. Vážne pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu v prvom rade ďakujem pánovi spravodajcovi Darténovi a tieňovým spravodajcom za ich činnosť pri ukončení legislatívnej činnosti e, v súvislosti s rozhodnutím o verejných službách zamestnanosti. Schválenie tohto rozhodnutia vysiela jasný signál o tom, že Únia vysiela všetky existujúce nástroje e, a e, možnosti na boj proti nezamestnanosti. Toto rozhodnutie vylepší e, fungovanie služieb, verejných služieb zamestnanosti v Únii, posilní spoluprácu na európskej úrovni. Služ, verejné služby zamestnanosti sú na poprednom e, kraji boja a snahy o posilnenie stability trhu práce e, zabezpečujú svoje výsledky na rôznych úrovniach. Počas európskeho semestra 2013 8 členských štátov dostali e, odporúčania pre svoje krajiny v oblasti verejných služieb zamestnanosti a predpokladáme, že počas semestra 2014 sa objavia nové odporúčania. Najvyššie verejné služby zamestnanosti e, sú dôležitým subjektom pri realizácii súčasných e, odporúčaní v oblasti e, záruk pre mládež. Ide o možnosť prihlásiť sa v službách zamestnanosti verejné služby zamestnanosti a ich sieť, ktoré sa v súlede s rozhodnutím zriadi, musia realizovať konkrétne iniciatívy, napríklad vytvoriť e, referenčný systém, e, využívanie benchmarkingu e, vzájomných skúseností, vzájomnú pomoc medzi členskými štátmi, ako aj realizácia realizáciu strategických aktivít v oblasti modernizácie verejných služieb zamestnanosti. To by malo byť napomocné pri vylepšení výsledkov a vylepšení poskytovania služieb uchádzačom o prácu. Berieme na vedomie, že rada chce E, pripojiť jednohlasné vyhlásenie o, o tom, že pôjde o dobrovoľnú účasť členských štátov a zároveň povie, že sa tohto zúčastnia všetky členské štáty. Komisia už pri viacerých záležitostiach hovor, hovorila, že nie súhlasí s takýmto právnym výkladom. Preto komisia e, v čase schválenia normatívneho znenia v Rade tiež e, príde so svojim vyhlásením s tým, aby bolo jednoznačne jasné, ako si vykladá právny základ Eh, podľa našich informácií aj parlament chce prijať eh, obdobné vyhlásenie. Eh, je dôležité mať právnu istotu, avšak nemenej dôležité je prijať rozhodnutie a zabezpečiť jeho realizáciu. Je to veľmi dôležité pre občanov Európskej únie, uchádzačov o prácu a zamestnávateľov. Všetci očakávajú dobré verejné služby, vrátanie kvalitných služieb, verejných služieb zamestnanosti a preto e, vás vyzývam, e, e, aby ste vy ako europoslanci schválili tento návrh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. A teraz sa viede predstaviteľa jednotlivých politických skupín. Odstane slovo pán Becker, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, ja by som chcel sa na úvod poďakovať pánovi spravodajcovi za konštruktívnu spoluprácu a za tomu skutočne veľmi pekne ďakujem. V spolupráci s ním som ako zástupca mojej politickej skupiny mohol uh, úspešným spôsobom realizovať rokovania ohľadne návrhu, ktorý predložila komisia. Pani Beres zasa bola účastná na našich trialógoch s radou a s komisiou. V súčasnosti tu máme ďalší excelentný nástroj v boji proti nezamestnanosti a okrem toho vlastne už v rámci prevencie sa snažíme zabezpečiť riešenie situácie na pracovnom trhu. To je dodatočný krok. Ja sa teším, že tu máme ten termín bench learning a že týmto vlastne sme nazvali ten proces, podľa ktorého principiálne by všetky ostatné členské štáty by sa mohli navzájom jeden na druhého učiť. Úspešné modely ako napríklad mm, rakúsky model, ktorý tu máme ohľadne vzdelávania mladých. To by malo byť záväzné. Áno, aj my v Rakúsku sa môžeme dokonca učiť od ostatných krajín, ako napríklad od krajín Škandinávii, ktoré sa cieľene stažia o to, aby starší zamestnanci mali ďalej prácu a nie, ako je tomu častokrát, e, že prídu títo o prácu. Je absolútne kľúčové, pokiaľ ide o novú sieť, je dôležité, aby sme podporovali práve tieto kvalitatívne a kvantitatívne e, kritéria. Tie sú absolútne dôležité na to, aby sme vlastne správnym spôsobom mohli potom vyhodnotiť spoluprácu medzi tými členskými štátmi. Vítam aj to, že Európska internetová adresa EURES, tento portál, že tam je viac než 100 tisíc pracovných príležitostí e, musíme túto stránku viac propagovať. Som pyšný na to, že som zohral aktívnu úlohu v tomto konkrétnom procese. Ďakujem pekne, pán kolega Becker. Teraz zostane slovo pán Kostela. Máte minútu a pol, nech sa páči. Vážená pani kolegyňa. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. E, jeden z dôležitých dôvodov, prečo máme 26 miliónov ľudí, ktorí sú nezamestnaní v Európe, dokonca aj v Dubline skruba 100 tisíc. A ten dôvod je, že nie sú pracovné príležitosti. My musíme sa sústrediť predovšetkým na to, aby sme podporovali udržateľný rast. Zároveň potrebujeme úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, zamestnávateľskými orgánmi. A to musíme posilniť. My môžeme pomôcť zlepšeniu tejto situácii, ak tieto orgány budú medzi sebou spolupracovať Krajiny sa môžu od seba veľa naučiť, pretože všetkým pokladí implementáciu e, garancie pre mladých zamestnancov. Musíme riešiť problémy, ktoré máme na trhu s prácou, vytvoriť takúto sieť a zabezpečiť spoluprácu medzi súčasnenými stranami na to, aby sa podporovalo znovu zaradenie ľudí do práce. Tieto projekty, ktoré tu máme, sú časti financované aj z európskych fondov. Áno, v Írsku naše zamestnávateľské orgány v súčasnosti sú reformované a poprvýkrát sa tu urobí taký krok, že ten prvý kontakt e, s úradom práce pre zamestnanca vlastne znamená najlepší vstup na pracovný trh a ja by som bola za to, aby všetky členské štáty participovali na tejto sieti, ktorú týmto spôsobom spoločne vytvárame. Ďakujeme veľmi pekne, pani Kostelo. Teraz dostane slovo pán kolega Benion. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Toto rozhodnutie uznáva dôležitosť paneurópskej spolupráce v európskom priestore, osobitne vtedy, keď nezamestnanosť dosahuje rekordné miery v niektorých členských štátoch a verejné služby sú teda pod veľmi silným tlakom, aby si poradili s týmito problémami a mnohé z nich sú po celej EÚ a to, e, táto možnosť im poskytne platformu zdieľať osvedčené postupy. E, takisto sa zvýši spolupráca a koordinácia s inými e, súčasnými stranami, ako je napríklad Európsky parlament. A je to dôležité, keď členské štáty prijímajú iniciatívy, ako aj rôzne eh, schémy eh, pre mladých eh, a takisto je dôležité um, identifikovať, v ktorých oblastiach uh, sa im dobre darí a sa mohli dny z toho poučiť a táto sieť potom uh, bude môcť pomôcť tým, ktorí budú uh, prechádzať z vzdelávania do práce a chcel by som podporiť aj tých mladých, aby mohli um, vstúpiť na pracovný trh a na ňom aj zotrvať. Takisto by som chcel vyjadriť svoju spokojnosť s tým, že tento konečný text e, aj identifikuje e, nedostatky zručnosti alebo nepostačujúce zručnosti, ktoré nie sú k dispozícii, e, pretože je dôležité, aby mladí ľudia mali tie zručnosti, ktoré sú potrebné pre vyplnenie medzier na trhu. A práve toto pomôže aj všade v EÚ, pomôže to aj tým E, v ktorých hľadajú pracovné miesta a aj prípadne obsadiť miesta, ktoré môžu byť aj v inej e, európskej krajine. Spolupráca v tejto sieti výrazne prispieje k plneniu cieľov stratégie Európy 2020 pre e, trvalodržateľný rast. Toto je veľmi dôležité, pozitívne rozhodnutie a ja by som podporil všetkých alebo vyzval všetkých poslancov, aby ho podporili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz e, na 1,5 minúty pani Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela tiež poďakovať spravodajcovi aj ďalším, čo na tomto pracovali. Je pravda, že keď e, sa dívame na otázky súvisiace s nezamestnanosťou, tak e, objavujú sa otázky, ktoré súvisia s kvalitou a informácie a kvalita informácií od jednotlivých administrácií je veľmi dôležitá, pretože to má priamy dopad na e, životy obyvateľov či občanov. A áno, takže je správne, že sa môžeme navzájom od seba poučiť zo svojich skúseností a mať z toho výhodu. Takže naozaj verím, že je dôležité zapojiť všetky členské štáty a tie argumenty, ktoré sme tu o tomto uviedli, sú e, absolútne zbytočné a vyvolali e, zbytočnú diskusiu o ničom, čo predsa je len predmetom zdravého rozumu. My chceme dať ľuďom práve dobrú skúsenosť e, a hovorilo sa to už teda o zamestnávaní mladých, o zárukách pre mladých, o dlhodobom nezamestnaní, a nezamestnanosti a ochranu osraniteľných skupín. Spolupráca medzi zúčastnenými stranami my si myslíme, že prispeje týto, to, tejto siete a to zlepší fungovanie nielen miestných eh, úradov práce, ale aj organizácií, ktoré zastupujú eh, nezamestnaných a zraniteľných eh, občanov. Takže verím, že prejdeme týmto k niečomu, čo bude veľmi konštruktívne mm, predseda. Ďakujem pekne pani kolegyni Lambert. Teraz pána Cabrnocha nevidím, Takže slovo má pán kolega Zuber. E Vážený pán predseda, nezamestnanosť je kľúčovým problémom pre veľa mladých ľudí a pre veľa ľudí v Európskej únii, ale tento problém musíme riešiť predovšetkým pokiaľ ide o investície do tých krajín, kde je potrebné zlepšiť technológiu, vzdelávanie aj do samotného rozvoja krajín, predovšetkým v tých krajinách, kde je nezamestnanosť veľká. Iba takýmto spôsobom v spolupráci s ostatnými opatreniami môžeme vytvoriť nové pracovné príležitosti. Dôležité je aj to, aby sme takýmto spôsobom neznie, nezničili pracovné príležitosti. Nepotrebujeme segmentovaný E, pracovný trh. Áno, samozrejme môže sa stať, že, v jedne, že sú ľudia vysielaní z jednej krajiny do druhej, ale tento systém je jednoducho neľudský. Keď musíte nútiť ľudí, aby sa presťahovali do inej krajiny a týmto spôsobom sa vznikajú iba aj väčšie e, rozdiely medzi krajinami, ktoré tu máme, vo vzťahu k tým krajinám, z ktorých týchto ľudia pochádzajú Očakávame, že tento text dá zlepšiť, preto sme predložili aj pozmenujúce návrhy, predovšetkým ak ide napríklad o zaúčasť, účasť. Ďakujem pekne pani kolegyne Zuber a teraz následuje pani kolegyňa Esaja na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, vážny pán komisár, Spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti je veľmi dôležitá, najmä počas veľmi zložitej situácii e, v Európe v tomto smere. Je však dôležité mať na zreteli, že e, zamestnávanie a sociálne služby e, sa upravujú členskými štátmi a spadajú pod ich kompetencie. A preto je dôležité to podporovať na dobrovoľnom základe E, sme však presvedčení, že výmena skúsenosti nám umožní ďalšie napredovania, Ako už e, povedal predstaviteľ komisie, Európska záruka pre mládež a jej naplnenie e, umožňujú vylepšiť situáciu v členských štátoch, fungovanie verejných služieb zamestnanosti pri zamestnávaní mládeži Eh, radi by sme spomenuli aj možnosti pre zdravotne postihnutých eh, pri hľadaní zamestnania. Domnievame sa, že títo skupiny potrebujú eh, pomoc pri hľadaní práce a bolo by nutné venovať viac pozornosti zamestnovaniu zdravotne postihnutých v rámci verejných služieb zamestnanosti E, viacerí e, e, ľudia, ktorí sú nezmestnení, sú práve zdravotne postihnutí. Ďakujem pekne. A teraz pani kolegyňa Regner, minúta a pol. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. E, najprv by som sa chcela pri tejto príležitosti poďakovať vám, vážený pán komisár, za spoluprácu s Európskym parlamentom. A to nie len pokiaľ ide o túto tému, ale aj pokiaľ ide o ostatné témy. Takže veľmi pekne ďakujem. 26 miliónov žien a mužov sú v Európskej únii nezamestnaní a predovšetkým tu ide o katastrofu, ktorá sa týka mladých ľudí, pretože sú tu krajiny, ktoré majú veľký počet, až 50 nezamestnanosti, pokiaľ ide predovšetkým o mladých mladiství. To je katastrofa, ktorú jednoducho musíme spomínať stále. A otázka teda znie, ako môžeme my túto masovú nezamestnanosť e, vyriešiť, ako môžeme vytvoriť pracovné príležitosti a zamestnať ľudí. Áno, je tomu tak, že tu ide predovšetkým o veľké makroekonomické riešenia, ktoré sú dôležité a my ako sociálni demokrati ich vždy zdôrazňujeme. Mali by sme sa odvrátiť od tej politiky úspor, mali by sme viac investovať ale je takisto veľmi dôležité, aby sme pokračovali aj pri tých malých riešeniach, kde je napríklad o posilnenie spolupráce medzi úradmi poskytujúcimi prácu, teda úradmi práce. Problém masovej nezamestnanosti to neodstráni, ale lepšia spolupráca úradov práce môže v Európe zlepšiť situáciu v tom zmysle, že ľudia nájdú prácu. To si zaslúži každý. Musíme začať predovšetkých tých, ktorí sa tu vyznajú dobre, to znamená zamestnávateľov, ako aj odborárov. To sú iba dva z príkladov, ktoré uvádzam a samozrejme mimovládne organizácie. A potom by to malo byť ešte aj záväzné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Regner. A teraz dostane slovo pani Jasvoviecka. Nech sa páči. Pán predseda, vážení kolegovia, iniciatíva Európskej komisie, ktorá je určená sformalizovať možnosti spolupráce eh, verejných, eh, verejných služieb zamestnanosti, je určite veľmi dobrým nápadom. Eh, je to veľmi dôležité pre výmienu skúseností a osvedčených postupov je veľmi dôležité, pretože členské štáty majú veľmi e, rôznorodé modely e, orgánov, verejných orgánov zamestnanosti a fungujú v rôznych e, právnych Mm, podmienkach. Takže mm, výmena skúseností a zrovnoprávnenie alebo zjednotenie určite prispieje k spoločnému trhu práce v Európskej únii a výmena skúseností vlastne umožní porovnávať a uplatňovať rôzne modely, umožní to využívanie skúseností iných, poučenie sa z chýb, ktoré urobili iní a podobne. Je to veľmi dôležité aj z pohľadu dobrovoľného, dobrovoľnej účasti na tejto spolupráci. Bolo by dobré, keby e, sa zúčastnili tejto spolupráce všetky e, orgány zamestnanosti. Takisto je dôležité, aby e, bola zabezpečená lepšia spolupráca v rámci európskeho semestru a celé je to určené na zlepšenie spolupráce v rámci členských štátov v oblasti zamestnanosti. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne kolegyni Lazlovieckej. Teraz ešte má e, pán Koferati slovo na jednu minútu. Grazie, presidente. Ďakujem, ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, je veľmi dobre známe, že pracovné miesta e, vytvára iba politika zameraná na hospodársky rast a k tomu prispievajú e, veľké investície verejného sektora, ktoré zase stimulujú súkromné investície a zabezpečujú konkurencieschopnosť regiónov. Avšak všetko, čo zasúľaduje e, pracovný trh a spája dopyt a ponuku a odstranie prekážky, ktoré bráňa vstupu na trh práce, najmä pokiaľ ide o mládež. Toto všetko je tiež nemenej dôležité. Domnievam sa, že posilnenie spolupráce medzi verejnými eh, službami zamestnanosti by malo byť užitočné a podľa eh, mňa by malo byť eh, záväzné. Myslím si, že každý, každému je jasné, o čom tu hovoríme a čo treba urobiť. To je tá správna cesta a treba mm, odvážne ísť touto cestou. Kolega Kraulic. Crowley, Brian Crowley. Pán Crowley. Crowley. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Keď hovoríme o nezamestnanosti, musíme hovoriť o riešeniach. Mnohé Mnohokrát zabudáme, že zamestnanosť nevytvárajú štáty alebo štátne agentúry, ale ľudia, ktorí vytvárajú podniky a príležitosti pre ďalší e, e, rast podnikania a viaceré prekážky sú na úrovni členských štátov a treba konať na úrovni členských štátov, aby sme zaručili nie len poskytnutie zručnosti a zdrojov e, pre ľudí, ktorí sú pripravené zobrať nové pracovné miesta, ale zabezpečiť e, náležitú kvalitu E, keď e, dáte niekomu e, rybu, nakrmíte ho jeden deň, keď ho naučíte, ako chytať rybu, to znamená, že nakrmíte ho na celé život. To je veľmi dôležité najmä z hľadiska nezamestnanosti že Treba poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné pre budúce pracovné miesta. Nestačí len vymýšľať nejaké čísla, treba poskytnúť skutočné výsledky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán eh, kolega Krauli. Tým eh, končíme eh, postup Catch the Eye a udelujem späť slovo pánovi komisárovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, opätovne ďakujem pánovi spravodajcovi Dardanovi za jeho snahu o dohodu s radou v oblasti rozhodnutia o verejných službách zamestnanosti. E, e, Europoslanci dnes hovorili eh, o tomto návrhu s prehľadnutím na veľmi vysokú mieru nezamestnanosti v Únii. Avšak dnes ide o to, že nielen, že máme veľmi vysokú mieru nezamestnanosti, ale Európska únie je eh, veľmi eh, rozmanitá, dokonca polarizovaná, pokiaľ ide o výsledky v oblasti zamestnanosti keď cestujete e, e, Rakúskom alebo Bavarskom, čo som robil v nedelu, e, ťažko sa ubraníte myšlienky o tom, že v týchto krajinách všetko funguje dobre z hľadiska zamestnanosti a činnosti verejných služieb zamestnanosti. Na druhej strane, vo mnohých štátoch, najmä na periférii eurozóny, Existujú obrovské problémy a to e, stále e, existuje v súčasnosti a nie ide o nedostatky verejných služieb zamestnanosti, ale takmer e, za každým ide o veľmi zložité problémy. Neexistuje zázračné riešenie, ktoré by Eh, odstranila súčasnú krízu v oblasti zamestnanosti, treba eh, sa snažiť o vylepšenie makroekonomických podmienok a treba hľadať riešenie na posilnenie investícií. Avšak treba eh, sa snažiť fun- vylepšiť fungovanie trhu práce a práve preto zabezpečenie lepšieho fungovania verejných služieb zamestnanosti je tak dôležité nová sieť verejných služieb zamestnanosti E, pomôže e, vylepšiť e, ich činnosť vďaka využívaniu vzájomných skúseností a projektov technickej pomoci. Avšak projekt ide podstatne ďalej. Pred dvomi rokmi bol prijetý balíček pre zamestnanosť. Reagovali sme to na recesiu a hovorili sme o vízii Európskeho trhu práce a v skutku pre mnohých obyvateľov Európskej únie práca v zahraničí predstavuje jediné eh, krátkodobé riešenie problému nezamestnanosti. A to z viacerých dôvodov. Eh, napríklad niekto eh, má lepšie vedomosti v oblasti cudzích jazykov alebo vzďak vďaka znižujúcim sa nákladom na dopravu musíme očakovať zvýšenie tohto trendu, trendu a treba pomôcť tým, ktorí chcú využiť e, tieto možnosti v Európe. Nebolo by však správne predpokladať, že ide tu iba o mobilitu pracovnej síly e, realizácia viacerých záväzkov, e, napríklad záruky pre mládež, tiež závisí od lepšieho fungovania e, verejných služeb zamestnanosti vo viacerých členských štátoch únie a práve preto dnešný návrh je e, tak dôležitý a práve preto e, si zaslúži našu podporu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz záverom rozpravy slovo má na jednu minútu pán spravodajca Darden.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 tá platforma zamestnanosti, ktorá bude koordinovaná na európskej úrovni a efektívne uplatňovanie pre mladých, to bolo niečo, čo sme počuli veľakrát v tejto rozprave, preto by som chcel poďakovať rečníkom za túto podporu. Pokiaľ ide o pozmaňujúce návrhy, aby som navrhol, aby sme ich nepodporili, pretože ich duch už je zakomponovaný v kompromise a mohol by spochybniť to, čo sme doteraz dosiahli. To, ako zoroznila aj pani komisárka, je podstatné, aby toto opatrenie bolo prijaté ešte v našom tomto funkčnom období, aby sieť mohla čo najskôr fungovať a plnohodnotne. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Týmto je koniec rozprávy. Hlasovanie bude zajtra o 18. a my budeme teraz hlasovať o 18. Thank you. Thank you.